Európskeho spoločenstva pre medzinárodné záležitosti a bezpečnosť k situácii v Burundi. Pán komisár Navračič, máte slovo, nech sa páči. Vážený, vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, poslankyne. Ako určite viete, bol tu viacero akútnych diskusí a uznesení k téme Burundi počas posledných mesiacov ale som presvedčený, že posledné zásadné udalosti v tejto krajine eh, si plne zaslúhujú to, aby sme sa opäť venovali tejto téme aj dnes popoludní. Ako povedal pán komisár Mimica, keď vystúpil v tejto snemovne v apríli, je naozaj dôležité pre občanov Burundi, aby si boli istí, že majú svojich zástupcov aj inde vo svete, ktorí budú podporovať ich snahu dosiahnuť dlhodobú demokraciu. A to dokážeme len konzistentným a trvalým e, kladením dôrazu na očakávania a práva občanov, predovšetkým na ich základné práva, a slobody a ľudské práva. Od poslednej diskusie v tejto snemovni tu bola celá rada dôležitých udalostí, ktoré bohužiaľ vedú k zásadným obavám na strane Európskej únie. Ako určite viete, rozhodnutie vládnúcej strany nominovať eh, prezidenta Nkurunzizu ako prezidentského kandidáta viedlo k, zásadnej, eh, k zásadnému rozdeleniu spoločnosti. Situácia sa zásadne zhoršila eh, snahou o puč a 13. mája. Európska únia odsudila tento pokus o puč a odsudili sme aké kroky, akékoľvek kroky politického násilia je to bez pochyby, to bez pochyby nie je spôsob, ako po, podporovať otvorenosť a transparentnosť, ktorú Burundi pod, potrebuje preto, aby sa vyhlo kríze a zároveň aby došlo k zmiereniu. Samozrejme, medzinárodné spoločenstvo, vrátanie Európskej únie, čelilo veľmi e, ťažkej situácii. Ako už spomenula pani podpredsednička komisie Mogherini vo svojom vystúpení, a po udalostiach 13. mája naše prvé myšlienky musia patriť občanom tejto krajine, ich bezpečnosti, ktorá je najdôležitejšia a zároveň je dôležité, aby sa situácia nevymkla z rúk. Toto platí aj e, pre širší regionálny aspekt. Z humanitárneho pohľadu, odkedy vypukla politická kríza v Burundi, vlna utečencov, ktoré utekajú z Burundi, sa zvyšovala a zintenzívňovala počas posledných týždňov k dnešnému dňu. Takmer 100 tisíc ľudí vlastne uteklo do okolitých krajín, do Rwandy, Tanzanie a Demokratickej republiky Kongo a Ugandy. Európska humanitárna pomoc veľmi, a orgány, ktoré máme v tomto smere veľmi pozorne smerujú, eh, veľmi pozorne sledujú túto situáciu a vyčlenili im prostriedky pre bezprostrednú pomoc utečencom z Burundi, ktorí prišli do Rwandy minulý mesiac. Dodatočná humanitárna pomoc je plánovaná preto, aby sme pokryli špecifické potreby utečencov, ktorí sú v Tanzánii, vrátane e, lekárskej pomoci, aby sme zastavili šírenie chorôb a epidémii, predovšetkým cholery. Rád by som za teraz dotkol politickej situácie a zároveň naše reakcie na jej vývoj. Európska únia podporovala Burundi vo svojej snahe eh, vytvoriť demokraciu, od, eh, odkedy bola ukončená občianská vojna, dohodami za ruši a zároveň sa vytvorili základy pre eh, legitimné voľby. Tie tohtoročné prezidentské voľby mali byť dôležitým krokom pre zabezpečenie dlhodobého demokratického rozvoja Burundi. Práve preto vysoká predstaviteľka a podpredsednička komisie Mogherini sa rozhodla, že tam pošleme pozorovateľskú misiu, ktorú, ktorej mal predsedať David Martin, poslanec Európskeho parlamentu. V tomto bode by som rád vzdal hold nasadeniu a angažovaniu pána Martina a jeho týmu počas týchto zložitých týždňov. Celkovo sme presvedčení, že e, rešpektovanie mierovej dohody za ruše je kľúčové pre dlhodobú stabilitu Burundi je to ten základný princíp, ktorý všetci musíme rešpektovať. Nemôžeme ignorovať to, že otázka tretieho prezidentského mandátu je stredobodom a pôvodom tejto krízy a všetkých vyzývame vrátane prezidenta, aby e, kládli e, záujmy krajiny pred svoje osobné záujmy. Aby sme zachovali najlepšie e, šance pre voľby, aby boli úspešné, je tu potreba pre široký koncenzus v tejto téme. Myšlienka takéto pozorovateľskej misie volieb a zároveň našej finančnej podpory pre voľby bolo, bola taká, aby sme prispeli k trans, inkluzívnym, transparentným, dôveryhodným voľbám, ktoré budú aj spravodlivé a zároveň vytvoria dôveru pre politických aktorov a elektorát a budú zároveň akceptovať výsledky. Toto naďalej zostáva našim cieľom, ale na to, aby sme tento cieľ dosiahli, je nevyhnutné splniť niektoré minimálne požiadavky. Bohužiaľ, naše posúdenie a zváženie bolo také, že tieto podmienky neboli v teréne zabezpečené. Predovšetkým sme videli pre, pretrvávajúce obmedzenia nezávislých médií, slobody vyjadrovania a združovania, nadmerné využívanie násilia proti demonstrujúcim, klímu zastrašovania opozičných strán, strán a, opozič, a neziskových organizácií a nedostatok dôvery v orgány zabezpečujúcim voľby posledný vývoj nič nezmenil na našich dojmoch a z tohoto dôvodu sme prerušili našu pozorovať misiu aj našu finančnú podporu pre voľby nie sme osameli v tom, ako dôvery dôveryhodnosť týchto volieb. Minulý týždeň rímskokatolická církev sa rozhodla odstúpiť z tohoto procesu a dvaja členovia volebnej komisie rezignovali. Africká únia a východoafrické spoločenstvo sa rovnako vzdržali od zaslania pozorovateľskej misie do volieb. Toto ale nie je koniec príbehu. Ak domáci aktéry sa dohodnú na akceptovateľných podmienkach pre usporiadanie volieb, tak potom sme pripravení na novo vyslať svoju pozorovateľskú misiu a podporiť tento proces. Znamená to, že sa musíme sústrediť na to, aby sme tieto podmienky v teréne aj reálne vytvorili. Všetky strany sa musia zapojiť do dialogu v dobrej viere a obnoviť nevyhnutné podmienky pre demokratické voľby a zároveň by vláda Burundi mala um, komunikovať so všetkými domácimi aktérmi tým, že bude obnovovať dôveru prostredníctvom konkrétnych opatrení. Európska únia podporuje uh, riešenie mierovom, mierovým spôsobom voči kríze, ktorá je v Burundi a zájme, najmä podporujeme prácu východafrického spoločenstva medzinárodnú konferenciu regiónu Veľkých jazier a prácu Africkej únie. Ako určite veľmi dobre viete, ehm, severoafrická, východoafrická komunita e, spoločenstvo zorganizovalo summit v Dar, el, Dar al-Salam, e, ktorý reagoval na tú situáciu. Rád by som upozornil na tieto závery, pretože sú veľmi dôležité počas nadchádzajúcich týždňov. Pripájame sa k východoafrickému spoločenstvu v tom, ako oceňuje prácu osobitného vyslanca OSN Saida Džinita. Pán Džinit e, dokázal vytvoriť priestor pre politický dialog, ktorý je jediný, jediná cesta vpred má našu plnú dôveru a je naozaj veľmi dôležité, aby všetky aktivity podporili jeho úsilie 5. júna. Zároveň v tomto smere je dôležité, aby sme angažovali všetky strany v tomto dialógu a ktoré majú byť aj našimi hlasmi a v tomto spoločenstve je dôležité nájsť koncenzus um, a cestu vpred. Toto je práve signál, ktorý vysielame tak lokálne, ako aj medzinárodne. Podporovali sme e, snahu a volanie východafrického spoločenstva po prerušení a oddialení volieb. A dnes bol e, podpísaný prezidentský dekret, ktorý upravil termín konania volieb. Ale tento časový harmonogram nebude relevantný, pokiaľ nebude sprevádzaný aj e, zásadným a rýchlým úsilím vytvoriť koncenzus a zároveň prijať všetky nevyhnutné kroky na to, aby boli voľby dôveryhodné. Je teda preto veľmi dôležité, aby závery východoafrického spoločenstva boli sprevádzané konkrétnymi krokmi. To zahrňa aj ukončenie násilia na všetkých stranách a zároveň aj odbrojenie mládežnických milícií. Podmienky, ktoré boli navrhnuté východoafrickým spoločenstvom, aby zabezpečili e, bezpečnosť a rešpekt pre základné práva a slobody, musia byť zabezpečené. Je preto kľúčové, aby vláda zabezpečila naplnenie týchto podmienok a zastavila násilie. Samozrejme, Európska únia musí zvážiť svoje možnosti v dlhodobom horizonte. Ale zároveň chcem, eh, chcem zdôrazniť delikátnosť tohoto eh, procesu smierenie a vyriešenie nebude jednoduché. Všetky, všetci aktéry musia podporiť úsilie východafrického spoločenstva a Európskej únie a musia sústrediť svoje aktivity na upokojenie politickej klímy. Robíme to a pritom zároveň pripomíname Burun, kým občanom základné princípy, ktoré sú pre nás dôležité. Dohody z Kotonu, e, ktoré sú veľmi jednoznačné v tom, ako zakotvujú rešpekt pre ľudské práva, demokratické, rešpekty, e, demokratické e, práva a postupy a zároveň rešpekt pre ľudské práva. Zároveň tu musíme vytvoriť aj priestor pre občanov Burundi, aby spolupracovali so svojimi regionálnymi a lokálnymi partnermi a hľadali riešenie tejto krízy. Pán predseda, Pani predsednička, rád by som ukončil tým, že by som zdôraznil dôležitý bod, ktorý povedal pán Mimica minulý e, mesiac. V tomto, pri, v, to, v tomto prostredí sa komisia musí pripraviť na všetky možné scenáre a aj prípadné zváženie ďalších scenárov, ktoré môžu e, súvisieť aj e, s ukončením našej rozvojovej spolupráce s Burundi. Ale v tomto kontexte je dôležité, aby sme kládli dôraz na to, aké dopady môžu mať tieto kroky na mimoriadne chudobnú populáciu a takýmto spôsobom destabilizovať už krehkú situáciu situáciu v krajine. Teším sa na vypočutie názorov a vážených poslancov a poslanky. Ďakujem pekne za pozornosť. Köszönöm szépen eh, biztos úrnak a nyilatkozatát, és most a... Ďakujeme pekne, pán komisár. A teraz vystúpenia v mene politických skupín. Ako prvý dostane slovo pán Celer v mene EPP na 3 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Je správne a dôležité, že zase opakovane v tomto roku venujeme pozornosť v našej snemovni Burundi po dlhoročnej občianskej vojne s 300 tisíc mŕtvými, tak v roku 2005 sa Burundi e, vydalo na cestu demokratizácie, a stabilizácie. Boli tam parlamentné voľby a zvolený bol aj nový e, prezident e, tento rok. A malo to pre túto jednu najchudobnejších krajín e, sveta e, znamenať e, pokrok na ceste pre väčšiu bezpečnosť a blahobyt v tejto krajine EÚ chcela podporiť. Tento proces 6 miliónov eur na realizáciu volieb sme dali k dispozícii. Pozorovateľská misia EÚ Európskeho parlamentu tiež bola k dispozícii, pokiaľ ide o pozorovanie volieb. Avšak vyhlásenia Kurunzizu a nedodržanie ústavnej, e, ústavného predpisu, teda jeho rozhodnutie kandidovať tretíkrát na voľby, e, skratka znemožnilo e, urobiť naozaj spravodlivé voľby. V Bujumbúre boli demonstrácie, boli násilne potlačené viac ako 20 obetí na životoch, viac než 100 tisíc občanov, medzi tým aj ženy a deti museli opustiť krajinu a mládežnícká organizácia Imbonera Rakure terorizuje eh, všetkých, eh, ktorí eh, sú podozriví z toho, že nepodporujú vládnúce síly kompromis s Arušem medzi Hutu a Tuci. Tento už nie je zachovaný. Katolícka církev a ďalšie vplyvné inštitúcie sa stiahli z prípravy volebného procesu. ten summit EAC e odporúčal presunutie volieb na neskôr. Tento summit však sa nevyjadril e, k tomu, či Kuruziza môže alebo nemôže kandidovať po tretíkrát, čo e, samozrejme môže predstavovať ohrozenie celého regiónu, a pretože budúci rok budú voľby Agnobatskej republiky Kongo, v roku 2017 potom Rwande, a aj tam by eh, mohla situácia zvinúť tak, že sa prezidenti v rozpore s ústavou rozhodnú kandidovať v treťom funkčnom období. Zároveň mnohí utečenci z Burundi predstavujú veľkú záťaž paseckej krajiny, eh, Kongo, Rwandu a Tanzániu. Mali by sme ako EÚ v spolupráci s OSN a s krajinami AÚ naozaj konať a urobiť všetko, čo je v našich silách, aby ešte v tomto roku v Burundi mohli prebehnúť slobodné voľby. Možnosť vplývania je. Súčasné finančné toky by sme napríklad mohli burundské vláde zastaviť, ale mali by sme pomôcť utečencom v utečenských táboroch a mali by sme naďalej na našej vôli, aby, demokratický, aby e, volebný proces v Burundi bol naozaj demokratický a takýto proces podporiť. Ďakujem. Pán Salár, máme pre vás modrú kartu od pána Eseriča. Akceptujete? Do you accept? Yes. Áno, nech sa páči, pán Eserič. Thank you. Uh... Ďakujem pekne. Ja som si vypočul váš prejav a kladiem si otázku, či si myslíte, že daní poplatníci, ktorí sa spamätávajú z jednej z najhlbších e, eh, recesií, že či by naozaj boli eh, spokojní a tešili by sa, že vydávame ich peniaze eh, v krajinách ako napríklad Burundi. Myslíte si, že by sa toto stretlo s veľkým potešením, univerzálnym potešením daných poplatníkov v EÚ? Pán Celer, nech sa páči. Ako viete, jedna z popredných úloh krajín Európy je pomáhať rozvojovým krajinám. K týmto patrí aj Burundi, keď títo chcú ísť cestou k demokracii. E, toto bol aj úmysel, z ktorého vyvstala rozvojová pomoc a preto som hovoril, že kým sa tam um, nevyjasnia pomery, mali by sme zastaviť finančné toky. Niektoré z krajín, napríklad Belgicko a Holandsko, to už aj urobili. Ďakujeme pekne. A teraz dostáva slovo pán Martin, dve minúty a pol, nech sa páči. Thank you very much, President. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi, aby som odpovedal, že vítam, že komisia SVČ 1,5 milióna avizovali na pomoc utečencom. To ma teší, nestabilita v Burundi nie je vinou susedov a nemali by za tú nestabilitu ani susedia zaplatiť. Takže každá pomoc, ktorú poskytneme, je iste vítaná. Chcem sa poďakovať komisárovi aj za jeho milé slova, pokiaľ ide o moju úlohu hlavného pozorovateľa. Dovolte mi, aby som e, povedal, že keď som bol v Burundi, e, bol som veľmi pozitívne prekvapený činnosťou komisie, ako aj SVČ, pokiaľ ide o snahu nájsť koždené riešenie tých závažných problémov, s ktorými sa Burundi momentálne stretáva. Ja som tam bol, prebiehali diskusie, článok 96 bol zvažovaný, takže ja vítam tú skutočnosť, že e, sa v tej krajine naozaj angažujeme. Ako povedal pán komisár, príčina nepokojov v Burundi to je rozhodnutie prezidenta Kurunzizu kandidovať po tretí krát A mm, samotný ústavný súd povedal, že toto je porušenie dohody z Aruše. A tento jeho pokus do jeho rozhodnutie vyústilo do násilia na uliciach, nie zo strany demonstrantov, ale zo strany e, Imbonera Kure milície e, podporovanej e, vládou, ktorá sa snažila vytlačiť demonstrantov z ulic. Čiže v Burundi je najskôr potrebné urobiť to, aby oficiálne bezpečnostné e, služby prevážili nad týmito neoficiálnymi miliciami. E, v Burundi e, musia byť férové voľby, na to je potrebné, aby opozícia mohla naozaj uplatňovať predvolebný boj, kampaň. Keď som tam bol, tak bolo evidentné, že strany podporované vládou môžu robiť veľnú kampaň a získavať podporovateľov, pričom akokoľvek podobné snahy oponentov nejako sa verejne prejaviť boli potlačané. A ešte tretia vec, ktorú je potrebné urobiť, a hovoril tam aj komisár, je otvorenie médií. Ja osobne som bol svetkom toho, že na jednej strane boli zakázané e, vysielače, e, televízne a rozhlasové stanice, niektoré e, teda nemajú vôbec e, možnosť e, vysielať, hoci vláda tvrdí, že takúto možnosť majú. Takže na to, aby tie voľby mohli byť férové, tieto podmienky musia byť splnené. 29. júna a 15. júla to sú tie termíny, ak tieto podmienky teda budú vytvorené. Navrhujem, aby sme sa vrátili do Burundi, ale momentálne nie je možné možné, aby EÚ eh, bola pozorovateľom týchto volieb. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz dostáva slovo pán Mišel na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár. E, samozrejme, že nemôžeme ďalej zatvárať oči, pokiaľ ide o problémy, ten chaos a masakre, ku ktorým dochádza v Burundi. Rádio a e, rozhlas boli terčom útokov policie. Novinári musia pôsobiť e, v ilegalite. Ľudia Ehm, platí tam e, beztrestnosť, e, máme tam viacero e, prípadov a na legitimizáciu represálií sa hovorí, že manifestácie e, sú akoby povstaním proti, e, proti štátu. A ešte, čo je podľa mňa e, dôležitejšie, je to, že sa tam hrá na etnickú strunu, ako by sa zabudalo na tú drámu spred um, niekoľkých rokov, teda tú dlhotrvajúcu občianskú vojnu. Ja si myslím, že v mene EÚ by e, sme mali odsúdiť rozhodnutie prezidenta Kurunzizu e, znova e, sa uchádzať o post prezidenta. Je to v rozpore s dohodou z Aruša, čiže podľa mňa je úplne diskvalifikovaný, nemôže sa o to uchádzať, o tento post. Čiže toto musí Európska únia naozaj e, jasne vyhlásiť. E, vláda, ktorá vzíde z volieb zvolených v takejto e, forme, že takúto nejakú vládu neuznáme, naše inštitúcie neuznajú, tiež je potrebné Eh, skoncovať eh, s represalím voči opozičným eh, stranám. Je dôležité všetkých politických väzňov okamžite prepustiť a je potrebné skoncovať s útokmi na občianskú spoločnosť. Napríklad môžeme napríklad E, e, zmraziť e, bankové účty osobám, ktoré sú povedné za potlačanie demonstrácií. Pokiaľ ide o pána Kurunzisu, ten nemôže kandidovať, už nemôže byť prezidentom. Je potrebné to jasne povedať. Vy máte takúto možnosť povedať to a takýmto spôsobom vplývať na situáciu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz dáva slovo pani Veržia. Máte dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Od našej poslednej rozpravy, po tom, čo sa Nkurunziza rozhodol tretíkrát kandidovať, e, sa neustále zvyšuje násilie, e, e, mnoho umrtí, ľudia opúšťajú krajinu, opoziční zástupcovia sú prvými obeťami. Máme viacero príkladov útokov, dokonca atentát mnohí novinári pôsobia e, e, buď to v utajení alebo v zahraničí. E, volebná komisia vydala nový kalendár, ale nič to nerieši. Takáto volebná komisia nie je priateľná, nesplňa medzinárodné predpoklady je tu e, viacero predpoklad, ktoré musia byť splnené pred e, organizáciou nových volieb, napríklad e, nová volebná komisia, koncovanie s milíciami a tak ďalej. Je tu naozaj chaos. Inštitúcie tvrdia, že voľby nie je možné odložiť na neskôr. Medzené spoločenstvo sa musí viac mobilizovať. Požiadali sme o odloženie volieb. Naša pozorovateľská misia môže vycestovať. Má vôbec zmysel, aby tam išla, keď nie sú splnené e, potrebné podmienky pre realizáciu ferových volieb. S týmto násilím e, ten kalendár nie je možno držať. E, OSN, jej aktivity sú podkopávané. Situácia je veľmi zložitá. Tá krehká stabilita dosiahnutá vďaka Aruši je naozaj ohrozená. E, etnické diskurzy znova ožívajú a je to naozaj znepokojujúce. Krajina závisí až na 50 od medzinárodnej pomoci EÚ e, by e, mala e, sa zamyslieť tak, aby toky, finančné toky išli občianskej spoločnosti. Je potrebné reagovať, ako reagovala napríklad belgická vláda, aby sme predišli nejakému novému masakru. Ďakujem pekne. A teraz vystupí pani Hojbuch. Máte dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne. Situácia v Burundi je naozaj veľmi závažná, už sa tu o tom hovorilo veľa. Znovu raz ide o výsledok e, držania sa pri moci e, autokrata a mm, teraz tie voľby boli e, presunuté na tlak EAC, regionálnej organizácie, to je úspech EAC, ale nerieši to ten zásadný problém, ktorým je uchádzanie sa o tretie volebné obdobie. Mm, trvanie prezidenta na tomto treťom volebnom období ohrozuje mierový proces v Burundi, pretože dohoda z Arusha umožňuje iba jedno znovu zvolenie krajine. Vystáva otázka, čo môže urobiť medzinárodné spoločenstvo. Je dôležité, aby sme pomohli médiám, hlavne Medzinárodný súdny dvor, a musíme dávať pozor hlavne na tie médiá, ktoré spôsobili v Rwande ten etnický problém, šírili nenávisť, takú, ktorá platí aj medzi, Huci, medzi Hutu a Tuci v Burundi. Je potrebné zakročiť so šírením takejto etnickej nenávisti. Je potrebné tiež preskúmať a prešetriť porušovanie ľudských práv, hlavne zo strany vládnych milícií, nejaké odsúdenie medzinárodným spoločenstvom tu nepostačuje, je potrebné to riešiť eh, súdnou cestou. A pán komisár, vy ste hovorili o Kotonu. V Kotonu alebo posestom Kotonu sme mali možnosť rozvojovú pomoc prerušiť. Pán Celer to povedal. Aká je vaše stanovisko k tomu, k prerušeniu? Predpokladá komisia rozpočtovú pomoc presmerovať, poskytnúť napríklad priamu humanitárnu pomoc, potrebujeme peniaze pre utečencov, potrebujeme peniaze pre boj proti cholere, takže možno by sme mohli vyňať tie prostriedky rozpočtovej pomoci a takto vystaviť tlaku aj vládu v Burundi, keď tam budeme tlačiť ďalšie peniaze. Nemyslím si, že by burundská vláda bola nejakým spôsobom pod tlakom čo urobíte nad rámec Mm, pozorovania volieb na ochranu občianskej spoločnosti e, a jej predstaviteľov. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz dáva slovo pán Kastaldo. Nech sa páči dve minúty. Grácie. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Boj za demokraciu alebo e, ďalšia diktatorská krajina v subsaharskej Afrike. To je tá dilema, ktorú, pre ktorou stojí burundský ľud a, os, obmedzený informáciami z rádia, z médií a e, obmedzený v možnosti, ako bojovať proti e, súčasnému prezidentovi, ktorý sa snaží vybudovať si svoj celoživotný kult a porušuje ústavnoprávnu, za ruky dvoch e, mandátov. A potom sa tu objaví aj snaha o puč. To všetko je neuveriteľné a je vidno, že svoje blaho obetuje za blaho svojho ľudu. Je neuveriteľné, aby sme takýmto spôsobom tolerovali takýto krok. A je dôležité, aby opozícia, ktorú, ktorá sa tvorí medzi Hutujmi a Tuciami, bola takýmto spôsobom zabezpečovaná. Je naozaj dôležité, aby sme v tomto smere obnovili všetky aktivity Európskej únie a zároveň, aby sme e, zabezpečili aj stabilizáciu vo, po hospodárskej strane v tejto krajine. Pretože vidíme, ako prudko devalvuje e, mena a zároveň táto krajina čelí aj veľmi blízkemu hospodárskemu kolapsu. Správa, ktorú e, e, podala naša misia, hovorí, že nie sú žiadne relevantné kanále, kanály pre spoluprácu a pre komunikáciu medzi opozíciou a vládou. Dohody z Dar el Salam sú nedodržateľné dodržiavané. A je naozaj dôležité uvedomiť si, že na strane demokracie stoja len aktivisti občianskej spoločnosti. Je preto e, dôležité, aby sme si uvedomili, že je to, sú to dva odlišné pohľady na svet. Náš a ich. A je dôležité, aby sme si uvedomili, že práva sú všade rovnaké, bez hľadu na to, o ktorú krajinu ide. A je dôležité, aby sme naozaj vytvorili jasnú a jednoznačnú podmienenosť pre našu pomoc, ktorú poskytujeme tomuto regiónu. Je skrátka treba jasne prepojiť myšlienku slobodných volieb a myšlienku ďalšieho pokroku. E, možno sa vám zdá, že strácame čas a je to pravda. My e, teraz e, nemôžeme stratiť ďalej času a potrebujeme vyslať jasný signál, signál mieru. A ja sa chcem prihlásiť ako dobrovoľnička a pôjdem na mierovú misiu do tejto krajiny. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne rečníčke ak, ale chcem pripomenúť, ak budete hovoriť príliš rýchlo, tak sa, tak sa nám stratia informácie. Súhlasíte s e, modrou kartou pána Martina? Ja súhlasím s tým, čo povedala rečnička, ale ja môžem povedať, že keď som bol v Burundi, tak jediní ľudia, ktorí sa toto snažili e, vymalovať ako etický konflikt, boli vládni predstavitelia. Toto je e, toto je jednoduchý konflikt moci a neviem, či ste s tým súhlasíte. Ďakujem pekne, pán kolega, za túto otázku. Ja s vami súhlasím, to som práve hovoril, že áno, dohoda z Aruše e, sa e, takto ďaleko nedostala. Ide o, eti, et, ide o etnický konflikt a my potrebujeme naozaj ísť na maximum, aby sme zabezpečili, že prezident dosiahne úspech v tom, čo sa snaží robiť. Nechceme, aby um, v tomto sa musel spoliehať na nejaký konsenzus, teda prezidentka. Uh, v tomto chceme uh, podporiť jej um, činnosť. Máte procedurálnu otázku? Áno, mám procedurálnu otázku k článku 191. Dnes kolega Steven Wolf sa postavil a poz, požiadal o e, ukončenie zasadnutia až do konca plenárneho zasadnutia e, kvôli e, hanebnému spôsobu, akým ste s nami narábali. My si myslíme, že niečo treba urobiť, ale radi by sme navrhli kompromis, e, kompromisný návrh e, za skupinu RDD. Chceli by sme navrhnúť, aby bolo rokovanie prerušené do konca dňa, <clears throat> aby bolo prerušené do konca dňa len preto, aby sme získali čas a aby sme sa zamysleli nad nedemokratickým spôsobom, aký, aký sa veci riešili. Köszönöm képviselőtársam hozzászólását. Ma az ülés már egyszer fel. Ďakujem veľmi pekne za váš príspevok. Dnešné zasadnutie bolo už raz e, odložené, respektíve prerušené, takže nemôžem túto vašu požiadavku akceptovať, ale beriem ju na vedomie a e, pôjde do zaznamu. Prepač. Prepačte, vážený pán poslanec, ale dostali ste slovo. Teraz za nezaradených dávam slovo pánovi Bejovi. Od roku 1912 v Burundi zúri občianská vojna a bol tam pár, pár okamihov mieru. Je tam hutúska väčšina a minorita, ma, menšina Tuci a tieto zažívajú masakr po masakri. Častokrát sú tu etnické konflikty a rozdelenie etnické aj politické týchto dvoch mm, táborov k ničomu neprispeje. Za posledné roky sa situácia, dá sa tak povedať, upokojila vďaka bývalému prezidentovi, ktorý sa snažil dosiahnuť mier medzi Tucmi a Hutu. Pierre Burundzidza teraz však opätovne prebudil tie bývalé konflikty, chcel získať moc, aj keď na základe ústavy sa nemôže uchádzať o tento post tretíkrát. Ja sa chcem opýtať, akú možnosť majú európske inštitúcie, ako môžu tieto efektívne konať v prípade e, rezolúcie konfliktu, ktorý je tak zložitý a trvá už tak dlho. Ďakujem veľmi pekne. Máte procedurálnu otázku. Možno by ste e, chceli ešte raz požiadať o prerušenie zhromaždenia. E, ak máte niečo nové, lebo toto už nie je možné, vzhľadom k tomu, že už sme raz prerušili, tak e, môžete hovoriť. Neviem, či sa chcete odvolávať na to isté, ten istý článok, lebo ak 40 členov snemovne sa postaví a požiada o prerušenie, čo neviem, čo je tento prípad, tak malo by to byť pred e, rozpravou. Prepačte, prerušuje rečnička. No, Pravidlo hovorí, že e, rokovanie môže prerušiť, možno prerušiť alebo skončiť počas rozpravy alebo hlasovania, ak o tom rozhodne parlament a návrh predsedu alebo na žiadosť politickej skupiny alebo najmenej 40 poslancov. Takýto návrh by som chcel dať do hlasovania okamžite. Táto vec sa od 12. neriešila. Prosím, aby ste ju teraz na program zaradili. Ďakujem veľmi pekne, Judy, vážený pán poslanec. Ešte raz eh, hovoríme o tom istom článku, o tom istom pravidle. Ja chcem vidieť, či je 40 poslancov, ktorí podporujú tento návrh. A tak vás poprosím, aby ste sa postavili. Prepačte, ale teraz to žiadame ako, teraz to žiadame ako politická skupina, znie z, eh, z pléna všetkých. Alebo 40. Politická skupina, alebo 40, upozorne poslanec. Nyilvánvalóan önök is ugyanazt látják, amit én, hogy nincs 40 kép. Dobre, myslím, že vidíte to, čo ja, že tu nie je 40 e, poslancov. Predsed, predsednička, predsedovca o to nežiada. Poprosím vás, aby ste ma nechali dokončiť vetu. Ešte som nedokončila. Chcela by som poprosiť váženého poslanca, aby ma aby mi dovolil dokončiť vetu a dúfam, že ma nebudete prerušovať. Chcela by som naozaj len dokončiť. Teda ak menom politickej skupiny, o toto bolo požiadané, menom ktorej politickej skupiny a kto e, žiadosť vznesie, ktorej politickej skupiny. Dobre, teraz máte slovo. Ja som to povedal vo svojom pôvodnom vystúpení. Ja žiadam e, menom EFDD, opakujem sa, ale poprosím vás, aby ste toto e, dali okamžite do hlasovania, pretože teraz hráte na čas, pani predsedajúca. Önök azt hiszik, hogy ha most hangoskodnak és dob... Dobre, takže vy si myslíte, že ak budete robiť hlúk, tak e, vaša žiadosť bude akceptovaná, lebo tu nikto nehovorí pre ani proti. Áno, čas e, sa kráti, lietadla odlieta, čiže kto chce k tomuto návrhu prehovoriť? Áno, máte slovo. Vážená pani predsedajúca, toto je nedostatok rešpektu voči tejto snemovni, pretože ak týchto kolegov nezaujíma situácia v Burundi, tak e, môžu opustiť hemicyklus. Teraz e, je tu situácia veľmi vážna. Títo ľudia nemajú e, schopnosť meniť program, ich nezaujíma Burundi a vôbec ich nezaujíma, čo sa bude s touto vecou ďalej, ďalej diať. Proste to chcú prerušiť. A kérdésem az volt, hogy ki... Dobre. Pane, moja otázka bola, chce niekto hovoriť proti uh, návrhu na uh, prerušenie rokovania? Chce niekto hovoriť za uh, návrh alebo v prospech návrhu? Mm, dobre, máme čas na demokratickú diskusiu. Neviem, či chcete ďalej vykrikovať, dobrý predsedajúca, alebo chcete diskutovať. Dám slovo tým ľuďom, ktorí oň požiadajú. Akkor lesz a vót, kedves képviselő úr, ha megnyit... Vážené poslankyne a poslanci, e, bude hlasovanie, keď, hla, e, keď hlasovanie vyhlásim, keď hlasovanie vyhlásim, opakujem, tak vtedy budeme hlasovať. Chce niekto prehovoriť proti? Chce niekto prehovoriť za? Je to pre alebo za? Áno, prosím. legyenek türelmesek. Sokkal... Poprosím vás o trpezlivosť. Buďte o mnoho, o mnoho trpezlivejší než teraz, pretože vážená poslankyňa má pravdu. Neukaz, nepreukazujete resp, rešpekt voči tejto snemovni a poprosila by som vás, aby ste sa trocha krotili, pán poslanec, poprosím vás, aby ste sa troška zmiernili a prestali vykrikovať a správali sa E, ako náleží te, v tejto snemovni. Vážený poslanec, ďakujem. Vy hovoríte tak hlasno, že vás počujem aj bez mikrofónu. Každopádne. Okay. De ez teljesen annak a kérdés. Are you running the show now? the floor? No, I... Dobre, ja počkam, hovorí rečník. Ja chápem, že potrebujete využiť každú príležitosť na to, aby ste upozornili pozor, aby ste upremili pozornosť na vás. A teraz sa obraciam na pani predsedajúcu. Ja som od tejto vašej skupiny neočakával veľa, ale to, čo produkujete dnes, to je skutočne hamba. Ak sa pozriete na seba, tak sa správate ako malé decka, využívate, zneužívate akúkoľvek príležitosť. Máme tu komisiu, debatujeme o veľmi vážnej veci a vy ste absolútna hamba. Ste absolútna hamba tohto parlamentu. Ešte som nedokončil, pane. Nemáte vôbec žiadny rešpekt voči situácii v Burundi, situácii, ktorá je absolútne vážna, tam zomierajú ľudia, je to situácia, ktorá je extrémne dramatická a nedovolíte ani e, ukončiť rozpravu k tejto diskusii. To, to myslíte vážne? Myslíte to vážne? Nemáte ani, ani štipku rešpektu na to, aby ste nechali e, túto rozpravu dospieť do konca a e, dospieť do nejakého záveru, do nejakého hlasovania? Pretože sa ja za vás hambím. Osobne sa za vás hambím. Takže nechajte aspoň túto rozpravu ukončiť, lebo sa správate ako haranti. Sami ste priznali, že je to, je to hamba, ale je to hamba z vašej strany. To, čo sa deje v Burundi dnes, tak eh, tu vy skutočne neumožníte, nedáte ani tých 10 minút na to, aby ste to, do, aby ste to nechali dospieť do konca. Ak sa, mm, zavisliť, ak sa zamyslíte, alebo ak chcete uvažovať o nedemokratickom správaní, tak choďte von a zamýšľajte sa vonku. To je asi najlepšie, čo vám môžem povedať. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán poslanec, za, za váš príspevok, hovorí predsedajúca. Prepačte, pani predsedajúca, pán mi tu povedal, že mám sklapnúť. Ja by som chcela, aby to išlo do záznamu. Olyan eh, hangosak a képviselőtársaim, hogy én ezt... Vážení poslanci, sú takí hluční, že som prepočula túto konkrétnu pripomienku, ale vezmeme to na vedomie. Pani, máte slovo teraz vy. Grazie. E, ďakujem. Toto sú spôsoby fungovania Európskeho parlamentu, ktoré sme si my nezvolili aj dnes ráno. Bola posunutá rozpráva, ktorá bola mimoriadne nevyhnutná z pohľadu e, života asi 800 miliónov Európanov a máme e, my sme si nemysleli teda tie pravidlá. E, hovorí sa o tom, že jedna osoba za jedna proti. E, Mi sa zdá, že takto to aj prebehlo. Preto žiadam predsedničku, aby pristúpila k hlasovaniu. Ďakujem veľmi pekne, vážené poslankyni, vážení kolegovia. Budeme hlasovať. Pardon, budeme, ešte raz, budeme hlasovať, hovorí predsedajúca. Chcela by som e, prerušiť zasadnutie na pol hodinu a budeme hlasovať potom.